So good afternoon, colleagues. Pekné popoludne, kolegovia. Prosím, usadte sa aj pán Horáček. Čiže začneme s výmenou názorov s osobitným eh, pardon, s chorvátským ministrom spravodlivosti, profesorom Ivanom Šimonovičom Naozaj sme radi, že vás môžeme uvítať medzi nami a myslím si, že viete o tom, že sme všetci za to, aby Chorvátsko pristúpilo čím skôr. Ale samozrejme vieme aj to, že na to, aby sa tak stalo, tak Chorvátsko sa musí e, zaoberať mnohými problémami, niektorými sa zaoberáte aj vy, napríklad rošená korupcia, organizovaný zločin a E, ako všetci vieme, je to istá prekážka rozvoju vo vašej krajine. Myslím, že vaša úloha je naozaj zložitá. Mm, boli ste vymenovaní v ťažkej chvíli pre vašu krajinu, ale myslím, že ste už e, prejavili odvahu a e, odhodlanie vyriešiť tieto problémy. Takže nech sa páči, pán minister, môžete sa vyjadriť a potom budú nasledovať naše otázky a vaše odpovede. Dámy a páni, vážení členovia tohto výboru AFED, v prvom rade by som sa chcel poďakovať za túto vynikajúcu príležitosť môcť e, vyjadriť pred vami názor Chorvátska na justičnú reformu, ktorá sa e, práve deje v našej krajine a taktiež sa poďakovať členom tohto výboru za to, že prijali správu, ktorá dúfame bude prijatá, schválená parlamentom budúci mesiac. Chceme sa vám poďakovať za túto správu, pretože v týchto, pri týchto ťažkých reformách potrebujeme podporu. Prechádzame ťažkými reformami a sú tu aj dosť závažné okolnosti súvisiace s celosvetovou krízou, recesiou, ale sme odhodlaní ich prekonať. Pokiaľ ide o samotnú správu, aj keď v niektorých bodoch je kritická, napriek tomu je kritická v pozitívnom slova zmysle a pomáha nám e, zmobilizovať sa na to, aby sme mohli završiť našu prácu, aby sme dosiahli výsledky a aby sme boli e, pripravení v na konci tohto roku 2009, je to cieľový rok, a teda vítame tie prvotné prípravné kroky, ktoré nás majú doviesť do úspešného konca prístupových negociácií, vrátanie finančného balíka a prípravy na neformálnej báze e, a na úrovni ad hoc skupiny prípravy návrhu prístupovej zmluvy. Pokiaľ ide o e, systém spravodlivosti v Chorvátsku. Môžem vám už teraz oznámiť, že sme vždy boli videní ako že to bolo videné ako akési slabé miesto pri prístupových rokovaniach, ale môžem vám už teraz povedať, že e, nielen, že robíme všetko, čo je v našich silách, ale môžem vám prislúbiť, že budeme pripravení. Interakcia je zaujímavejšia ako monológ, takže poviem iba niekoľko slov o reforme ktorou teraz prechádzame. Pán predseda hovoril o boji proti organizovanému zločinu a korupcii. Ja som bol vymenovaný ministro, ministrom pre spravodlivosť pred 4 mesiacmi 6. oktobra 2008. A v tej chvíli sa odohrala hrozná vražda v Zágrebe, hlavnom meste Chorvátska, mladá žena, 26-ročná, bola zavraždená v centre mesta 100 e, metrov od policajnej stanice a naozaj bola, boli vážne podozrenia, že bola obeťou organizovaného zločinu a e, vlastne e, svedčí to o moci a beztresnosti organizovaného zločinu. Táto vražda vlastne vyvolala výmenu ministra spravodlivosti, ministra vnútra a e, náčelníka policie. A mne bola zverená olo, úloha e, zorganizovať účinnejšie boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj urýchliť samotnú justičnú reformu. Iba minulý týždeň e, bola táto záležitosť úspešne vyriešená. Ukázalo sa však, že táto e, slečna nebola obeťou organizovaného zločinu, ale bola to psychopatická bezdomovkyňa. A, pardon, že ju teda zabil bezdomovec, psychopat. No a teraz máme už e, účinný systém, ktorý bojuje proti organizovanému zločinu a korupcii. Vytvorili sme systém, kedy máme špeciálne policajné e, zložky, justičné úrady a e, už o 10 dní vytvoríme aj špecializované senáty na súdoch a tie budú e, riešiť prípady korupcie a organizovaného zločinu. Takisto sme zaviedli určité novinky do našej legislatívy týkajúce sa korupcie a organizovaného zločinu. Zavedli sme jeden článok, ktorý nám umožňuje aby každý, kto je obviňovaný z korupcie organizovaného eh, eh, zločinu, sa predpokladalo, že celý majetok tejto osoby eh, bol nadobudnutý ilegálnym spôsobom a bude sa konfiškovať. Tento článok nám takisto umožňuje skonfiškovať majetok, ktorý sa prepísal na tretie osoby, príbuzných alebo iné tretie osoby, ak prokurátor môže preukázať, že e, sa tak urobilo za účelom zabrániť e, tejto konfiškácii nelegálneho majetku. Dovolte mi, aby som povedal e, pár slov k e, súdnej reforme. To, čo chceme dosiahnuť, nie je, aby sme byrokraticky sa snažili orientovať podľa určitých meritok a e, splňať naše domáce úlohy. Nechceme naozaj Eh, vytvoriť eh, veľkú reformu súdnictva. A máme teda viacero základných úloh. Jedna, chceme mať eh, rýchle, nestranné súdnictvo, ktoré je prístupné pre všetkých. Pokiaľ ide o rýchlosť, tak tu sme zmenili mm, všetky procedurálne zákony v občianskoprávnej, trestnosprávnej a taktiež správnej oblasti na urýchlenie postupov racionalizujeme našu sieť súdov a zredukujeme počet súdov na polovicu a chceme teda využívať e, tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii produktívnejším spôsobom. Mm, <clears throat> a taktiež sme úspešne znížili e, zameškané, nevyriešené prípady Rok po roku znižujeme počet takýchto prípadov a dosiehli sme, že e, trojholník medzi predsedom e, Najvyššieho súdu, prez, predsedami ostatných súdov a mnou ako ministrom sme sa dohodli na programe na zníženie takýchto prípadov. A Všetko sa to overuje e, na jednotlivých súdoch, u jednotlivých predsedov, či sa darí riešiť takéto zameškané prípady. A potom nestrannosť. Zavádzame systém e, vyberania a e, postupu, kariérneho postupu sudcov iba na základe zásluh Mm, taktiež e, zavádzame písomné príjmačky na právny, právnických fakultách a na konci sú ešte aj písomné záverečné skúšky a na základe výsledkov, na základe uh, počtu bodov vypracovávame národný zoznam kandidátov na post sudcov a taktiež máme aj zoznam eh, neobsadených pracovných miest každý rok aj na prokuratúre a tí kandidáti, ktorí majú najviac bodov, si môžu vybrať, kde v Chorvátsku chcú pôsobiť ako sudcovia alebo prokurátori. A dovolte mi teraz povedať niečo k e, prístupe pre všetkých. Od tohto mesiaca, od februára 2009, sme zaviedli e, systém e, právnej pomoci bezplatnej, bez odhľadu na sociálne e, pozadie alebo príjem jednotlivca, aby bol vždy zaručený prístup ku súdu a aby Ehm, bolo možné e, uplatniť si svoje práva. Takže ďakujem zatiaľ toľko, pán predseda, z mojej strany. Ďakujem pekne, pán profesor. A teraz sa dostávame k otázkam našich poslancov. Pán Svoboda, spravodajca k Chorvátsku. E, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem privítať pána ministra. Pred dvoma týždňami som sa s ním už mal tu čest stretnúť v Zágrebe a bol som naozaj presvedčený jeho profesionalitou a odhodlaním, že spraví to, čo hovorí. Je to totiž to dôležité. bolo viacero prípadov, kvôli ktorým ste boli vymenovaní. Netešia ma tie prípady, ale teší ma tá nominácia Takže stručne chcem hovoriť tých vecí, ktoré sa vás týkajú. Je tu mnoho ďalších, ale tie sa vás priamo netýkajú. Najskôr reformný proces. Tento proces v justičnej oblasti nie je jednoduchým procesom. Môžu tu byť e, odpory. Osobne pred istým časom e, spolu s Gonzátom sme navštívili súdy v Osieku a hovorili sme o reformnom procese a bola tu ochota uskutočniť ich, ale na druhej strane osoby neboli vždy presvedčené o potrebe. A chcem niečo dodať, pretože stále mám dosť veľa e, ľudí alebo investorov, ktorí sa na mňa e, obracajú, majú problémy s rozsudkami, administratívnymi prekážkami, s istou formou protekcionizmu pre miestnych a zahraničných investorov. Uh, Poskytnem vám niektoré konkrétne prípady, ale prosím, aby ste sa na to pozreli, pretože je to zlé pre Chorvátsko, samozrejme aj pre súkromných investorov, ale zlé pre Chorvátsko, ak nie je dostatok konkurencie a nie je dostatok investorov. Takže poznáme to aj z našej krajiny, nie je to jedinečné pre Chorvátsko, ale predsa len máme pocit, že je tu istá forma diskriminácie v celom systéme, hlavne ak sa to týka zahraničných investorov. Hovorilo sa aj o tom, že e, niekto e, musí e, hovoriť na podnikovej rade po chorvátsky a potom sa zase hovorilo, že by mal byť chorvátskym občanom. To nie je to isté, takže to treba vyjasniť. A potom niečo k spolupráci s Medzinárodným tristným tribunálom pre bývalú Jugosláviu. Chorvátsko spravilo dosť veľa, ale ešte stále sú tu sťažnosti, pokiaľ ide o vydávanie niektorých dokumentov v Gotovinovom prípade a ja myslím, že by bolo naozaj dobré, keby to mohlo byť vyjasnené a mohli by ste informovať výbor o tom, aká je situácia. Možno, e, že sa potvrdia tie zlé správy, ktoré sme sa dočítali aj v médiách. Ak Chorvátsko nebude plne spolupracovať, tak možno, že e, treba prehodnotiť ten dátum. Dúfam, že to bude čoskoro vyjasnené, ale uh, Dúfam, že by ste nám už vedeli teraz povedať, ako to vnímate vy. No a týmto aj skončím, pán predseda, aby sa mohli vyjadriť aj ďalší kolegovia. Ďakujem. Ďakujem, Hannes ktorý spak za ľudovú stranu. Ďakujem, pán predseda. teší ma, že vás e, vidím e, aj v inej funkcii. Vy, za posledných 20 rokov ste zastávali pre Chorvátsko viaceré funkcie. E, do tej miery ma rovnako ako Hanes sa teší, že vás vidím v tejto funkcii. To, čo ste nám predniesli, e, nás naplňa optimizmom, že teda e, súdny systém v Chorvátsku sa čo najskôr dostane do stavu, ktorý je želateľný, aby sa mohlo Chorvátsko stať členom EÚ. Podľa mňa Chorvátsko je E, krajina, s ktorou takto zaobchádzame, ale je to v jej záujme. Zanedbali sme túto povinnosť, nie my, ale rada pri, v prípade Bulharska a Rumunska, ale ide nám o to, aby e, táto krajina e, ide nám o to, nemôžeme si predsavzať zobrať krajiny do únie, ktoré neurobili dostatočnú prácu. Je ťažké urobiť všetko, ale ísť veľkými krokmi vpred, to je dôležité a ja mám dojem, že minimálne teraz to máte do tej miery pod kontrolou, že aj v oblasti e, súdnictva situácia bude normalizovaná. Mnohé veci neboli e, ešte spracované, kopia sa, kopia sa celé roky a tí, ktorých sa to týka, pre nich je to zlé a aj pre okolie. A tí sa potom obracajú na mňa, aby som im pomohla. Ja im ale pomôcť nemôžem. Sú to veci, ktoré mala robiť justícia. A preto ma teší, že e, sa tu očividne črtajú črtá zlepšenie. Ale chcela by som hovoriť čo si, o čom hovoril už Hanes. E, mrzí ma, veľmi ma mrzí, že, že e, je tu ten argument tej neúplnej spolupráce s, s tribunálom v Hágu, sa tu neustále predsúva nikto by, ne, ne, nedá sa povedať, že niekto sa nedostavil, e, všetci boli predvolaní. Na to je naozaj možnosť byť hrdý, ale ide o to, že práve tí, ktorí sú obžalovaní, e, aby mohli byť e, obvinení, sú potrebné, potrebné dôkazy. Minimálne sú také tvrdenia a zo strany vašej vlády je tu potom aj výpoveď, že sa hľadá, ale e, hľadanie prebieha, ale nič, nič ne, nebolo nájdené. Sú tu výpovede proti výpovedi. Myslím si, že tieto, uh, tieto dôkazy tvrdia mnohí, že ich naozaj, naozaj videli. Neviem, či je to pravda, ale všetci vieme, že počas prístupových, e, že to na tých prístupových rokovaniach má svoj vplyv. Ak by ste mohli urobiť čosi preto, aby tieto, e, tieto výčitky mohli byť zmiernené, alebo že tie dôvody e, môžu byť ozna- označené za, za neaktuálne, bolo by to dobré, ale ak také dôkazy sú a sú niekde uložené, tak si myslím, že, že a, treba urobiť všetko preto, aby boli vydaní, pretože to vydanie bolo najvyšším možným činom a preto si myslím, že ak je to vo vašej moci, pán minister, mali by ste napomôcť k tomu, aby ešte boli dodané veci, ktoré môžu napomôcť e, k získavaniu dôkazov. My sa veľmi snažíme, vieme, že máte problémy so susedmi a nemali by ste mať e, e, navyše ešte aj problémy s tribunálom Hágu. Takže preto si želám, aby ste tu mohli odviesť toľko len práce, koľko sa len dá. Ďakujeme Doris a teraz za liberálov pán Sent Ivány. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán e, minister. Chcem e, v prvom rade vám poblahoželať k vymenovaniu. Je tu množstvo dobrých noviniek pri reforme súdnictva v Chorvátsku, ale jedna z najlepších e, správ je práve vaše vymenovanie, vymenovanie vašej osoby, ktorá sa teší širokému konsenzu naprieč politickým spektrom. A e, takisto opozícia a mnohí iní vás podporujú. Je to dobrý krok. Samozrejme, že vy ste nám tu predniesli veľmi e, optimistické slova prísľuby do budúcnosti, ktoré im ale musia nasledovať ešte aj činy. Činy, ktoré sa udejú v najbližšej budúcnosti, a teší ma, že tu počujem o konkrétnych krokoch, pretože vy ste osoba, ktorá je symbolom, s, ktorá, e, s ktorou sa spájajú sľuby a to je dôležité. Ďalšia poznámka. Pán Bramec v, v nedávnej dobe povedal, že Chorvátsko nespolupracuje plne s tribunálom v Hágu. Pokiaľ ide o moje informácie, jediný problém v súčasnosti je ten, že nemáme jasné stanovisko, či chýbajú, chýbajú zápisy z eh, či ich dokážete získať, aká je, aká je, aká je situácia, či nemáte ďalšie problémy, alebo len tie, o ktorých vieme o týchto denníkoch, či existujú, eh, sú eh, ešte k dispozícii alebo nie. A posledná poznámka sa týka e, e, sporu z hraničného so Slovinskom. Mnohí z nás e, nie sú spokojní so slovínskou blokádou. Za moju skupinu môžem povedať, že sme veľmi proti akémukoľvek pokusu používať ten proces vstupu do EÚ ako rukujemnický nátlak, pretože Rozširovanie je veľký, veľkou akciou, veľkým podnikom, tak povediac, nemôže sa ohroziť ďalšími inými čiastkovými záujmami. Na druhej strane však očakávame e, obojstrannú flexibilitu. A od vás, pán minister, by sme radi počuli, aké zámery má vaša vláda, aby ukázala vašu flexibilitu. My očakávame rovnaké činy od Slovincov, ale určitú mieru flexibility a konštruktívnej e, činnosti očakávame aj zo strany vašej vlády. Ďakujem. E, posledný v tomto prvom kole je pán Horáček. Ja, dankeschön. Ďakujem. Po vraždách e, Ivany Hodák a Ivo Pukaniča bolo, sa e, o, o, objavili oznámenia, že sa bude diať nielen for, e, reforma justície, ale aj policajného zboru a že sa k tomu zriadia osobitné súdne dvory. Môžete nám k tomu povedať čosi viac, pretože reforma súdnictva a reforma policie je čo, čím si iným, hovorím to e, vzhľadom e, na to, čo pozorujem v Českej republike. Tam sú tiež s tým rôzne problémy. No a potom ešte otázka týkajúca sa nového zákona o golfovi. Je tu uh, pozorova- možno pozorovať tendenciu veľmi rozsiahlého vytvárania golfových ihrisk, predovšetkým v obrežných oblastiach. Za posledné 10 ročia som bol veľmi často v Chorvátsku a v turistickej oblasti patrí to k turistike, ale otázka znie, že sa tu zasahuje aj do dôležitých záležitostí obyvateľstva týchto oblastí. Možno, že by sa dali nájsť zmysluplnejšie alternatívy k, ku golfovým ihriskám, e, vinohradníctvo, ekologické, polnohospodárstvo a tak ďalej. A preto by som k, k tomu rád od vás počul e, zo dve slova. Ďakujem. Neviem, či pán minister hrá golf, ale určite sa k tomu vyjadrí. Máte slovo, pán minister. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán uh, predseda. V stručnosti sa budem snažiť odpovedať všetky vaše otázky. Začnem otázkou pána Svobodu. Eh, otázka protekcionizmu, investícií, investorov. Chorvátsko, Chorvátsko má veľký záujem o zahraničné investície a výrazne si eh, uvedomujeme, že bez eh, spravodlivého, transparentného prístupu, eh, prístupu k domácim i zahraničným eh, občanom, investorom nebudeme môcť pokračovať. Je to dôležité. Táto nestrannosť a nestrannosť našich súdov, už k tej vám poviem jeden príklad a asi o týždeň spojazníme web stránku, kde budú všetky rozhodnutia, rozsudky našeho e, najvyššieho e, súdu pre ekonomické záležitosti. Bude to zahrňať plné rozhodnutia, meno sudcu, meno e, danej spoločnosti, bez hľadu na pôvod, spôsob, akým môžete e, prehľadávať e, databázy a to dá všetkým možnosť e, presvedčiť sa, či došlo k nejakému pokusu o, o zvýhodňovanie, či e, občania zahra- zo zahraničia mali iný prístup alebo nie. Takže takýmto spôsobom sa môžete sami presvedčiť, či sme nestranní. E, ide tu o obchodný súd v, tej, v tomto konkrétnom prípade budeme sa snažiť zabezpečiť, že súdy, eh, hoci sú aj nezávislé, sú aj nestranné. Mnohé otázky sa, či, sa týkali eh, Medzinárodného súdneho tribunálu pre zločiny bývalej Jugoslávy v Den Hágu, pokiaľ ide o našu spoluprácu s vyšetrovateľmi, s prokurátorom, s hlavným žalobcom, pokiaľ ide o Eh, dielostrelecké denníky, ktoré ste spomínali a tak ďalej. Tieto otázky e, e, nás e, sa riešia veľmi starostlivo. Áno, potvrdzujem, že chceme v tejto veci niečo urobiť. Ako možno vyriešiť otvorené otázky? A to je niečo, čo sa veľmi nepáči pánu Bramercovi. To sú dve veci. Poprvé, že chýbajú nie, určité dokumenty, dokumenty, ktoré potrebuje pre dané prípady. Po druhé, že nedostávajú sa mu priame odpovede zo strany chorvátskej vlády, či tieto dokumenty vlastne boli vytvorené a teraz nie sú k dispozícii, alebo či nikdy neexistovali, pretože uh, pretože nie, niektoré oddelenia ne, nepostupovali predpisovo. Pripravujeme v tejto súvislosti analýzu, ktorá, pokiaľ ide o každý dokument pána Bramerca, a takýto zoznam bol na spoločnom stretnutí vytvorený, ktorý na zo stretnutí v Zagrebe. Pán Bramerc bol v Zagrebe, aby vyjasnil tieto veci. Takže tam ma, on identifikoval 33 materiálov, ktoré mali existovať a obsahujú zaujímavé prvky pre uh, úrad žalobcu. My teraz preverujeme, či, tieto, či týchto 33 dokumentov naozaj vzniklo alebo neboli vytvorené. Takže je tu kategória súčasne dokumentov ktoré, ktoré možno existovali. Taká tu už nebude po 15. februári. A pokiaľ ide o dokumenty, ktoré existovali, ale dnes k ním nie je prístup, vytvoríme presnú, presnú e, reťaz väzby. Niekto tie dokumenty predsa musí mať v držbe, takže každá osoba, ktorá e, mala prístup, vlastníctvo tých dokumentov je povinná buď e, dodať materiál chorvátskej vláde alebo súdu, alebo tá osoba, ktorá je v tej reťazi držby posledná a nedokáže to zdokumentovať, bude sa musieť zodpovedať. Dúfam, že počas budúceho týždňa, začiatkom budúceho týždňa budeme mať spoločný materiál, ktorý E, spoločne vytvorí e, naša vláda a e, prokuratúra, kde bude jasne napísané, že Chorvátsko predložilo všetky potrebné materiály, pokiaľ ide o policajné dokumenty pre vojenské akcie a je tam množstvo relevantných materiálov spojených s vojenskými operáciami, ale že sú tu aj určité materiály, ktoré sú stratené presne očíslované materiály, ktoré nie sú k dispozícii. s uisteniami, že sa príjmu opatrenia na to, aby sa e, vyjasnilo, v akom poradí tieto materiály, kto vlastnil a aby sa podnikli právne kroky voči osobám, ktoré boli poslednými v, v tom reťazci a mali k ním prístup. Teraz e, otázka pani Pak. Nevadí nám e, konfrontácia s, e, s kapitolou 23. Pre Chorvátsko je to dobré, pretože sú to užitočné usmernenia pre aj tak potrebné reformy. Reforma súdnictva je niečím, čo Chorvátsko potrebovalo a my to aj e, urobíme a táto kapitola nám v, tejto, v tomto ohľade len pomôže. Ako minister spravodlivosti to mám niekedy ľahké to povedať. Nielen, že je to racionálne, je to tiež požiadavka Európskej únie, takže čiastočne, nie že by som zneužíval, ale používam kapitolu 23, pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré e, spomenul pán um, ehm, Sent Iváni. Tu musím povedať, Áno, potrebujeme činy, nepotrebujeme dobré úmysly. Je čas konať. A pokiaľ ide o moje konkrétne kroky, e, urobili sme niektoré nové organizačné zlepšenie a pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu, budeme mať špeciálne policajné jednotky, ktoré budú mať túto oblasť za úlohu. Už existujú. A bola tu aj ďalšia otázka týkajúca sa policajnej reformy. Dostáva sa im špičkových technológií, ktoré uľahčia ich prácu. Zaplňajú sa ešte disponibilné pracovné miesta a jednotky sú plne funkčné. Pokiaľ ide o osobitné oddelenie e, úradu prokuratúry, e, bolo posilnené a poprvýkrát budeme mať asi, asi o 10 dní aj 60 sudcov, ktorí sa budú špecializovať, budú špeciálnymi sudcami e, zodpovednými za otázky korupcie a organizovaného zločinu. To nám dá možnosť uprednostniť tieto prípady a my sme si vytvorili pravidlo, že korupcia a organizované a prípady organizovanej kriminality musia mať prvé vypočutie už po 7 dňoch po doručení súdu. A pre tie prípady, kde každý mesiac zodpovedný sudca má predložiť e, správu predsedovi súd, súdneho dvoru. Ak mám hovoriť o svojej nespo, E, nespokojnosti. E, tak takisto je tu nespokojnosť e, predsedu Najvyššieho súdu týkajúcu sa nedostatkov. V tejto súvislosti som prepustil troch predsedov súdov, hlavných súdcov za tento mesiac. Takisto riadiacich pracovníkov väzníc kvôli do, do, výrazným nedostatkom to sú také praktické opatrenia, ktoré, ktorými vám chcem ilustrovať, že sa naše ministerstvo angažuje a rieši tieto otázky. Teším sa na budúce e, údaje o tom, či e, naše opatrenia e, umožnili vyriešiť tú, tú patovú situáciu, ten sklz v riešení prípadov, ten vyšší tlak na sudcov ktorí majú byť nielen úprimnými a dobrými sudcami, ale aj dobrými manažérmi. Pokiaľ ide o spor so Slovinskom, môžem len zdôrazniť, že táto záležitosť ubližuje obom krajinám a takisto Európskej únii. Tento problém treba riešiť a za Chorvátsko vám môžem povedať e, len toľko, že my pod, poskytneme všetky potrebné záruky, teda Slovinsku, aby sa vyriešili ich obavy. Jediným limitom je to, že Chorvátsko sa jednoducho nemôže vzdať svojho územia a žiada aplikáciu použitie právnych na, uh, uh, nástrojov na vyriešenie pohraničného sporu medzi oboma krajinami. Pokiaľ ide o ďalšie iné spory so Slovinskom, chceme byť ústretoví a chceme e, zohľadňovať to, že je to nielen náš sused, ale je to aj sused, ktorým, ktorým máme historické, e, historicky výborné vzťahy a je teraz len na škodu, že sa posúva verejná mienka a hovorí sa o zhoršení vzťahov, ale myslím si, že treba e, investovať e, úsilie na oboch stranách, na strane e, Chorvátska i Európskej únie, aby sme tieto problémy prekonali. Pokiaľ ide o posledný problém týkajúci sa golfových ihrisk, bol tu prijatý zákon, Bo, e, v skutočnosti ešte nemáme ani jedno golfové hrysko v Ch- Chorvátsku a myšlienka tohoto zákonu bolo, bolo e, vytv- vytvoriť, vytvoriť e, stimuly pre, pre e, ich stavbu a myslím si, že vláda tu išla priďaleko, prebieha však e, v tejto veci vnútorný dialog. Thank you. Yeah. Let's go to our second round, Mr. Pribetič. A začneme s druhým kolom, pán Pribetič. Monsieur le ministre, monsieur... Vážený pán minister, vážený pán predseda, ak dovolíte stručne, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, ako ste nám objasnili justičnú reformu, boj proti korupcii, reforma súdnictva, ale možno tak ako ostatní kolegovia by som zdôraznil niekoľko bodov a možno e, hovoriť o niečom, čo by mohlo rozplyniť nedorozumenie. Chorvátsko pre Francúzov, ale možno, že aj pre väčšinu EÚ mm, si akýmsi prirodzeným kandidátom na členstvo v EÚ a dúfame, že pristúpi čím skôr, aby sme rozšírili naše územie a teda, aby mohlo Chorvátsko prispieť k nášmu rozmachu a dynamike, ale rozpiliť niekoľko nedorozumení. Vy ste pripomenuli niektoré prvky a moji kolegovia e, zdôraznili niektoré v, e, prvky, napríklad potreba e, posilniť spoluprácu s tribunálom v Hágu v plnej transparentnosti a teda poskytnúť všetky dôkazy, dokumenty a prostredníctvom tejto transparentnosti rozptýliť aj nedorozumenia. Po druhé, zaoberať sa aj e, minulosťou. Jeden náš prezident Aristide Brion v minulosti hovoril, že táto oblasť má naozaj pohnuté dejiny a hlavne na pobreží žijú rôzne menšiny, aj Talianska napríklad a um, tí znášali um, neduhy vojny a taktiež e, prenasledovanie a um, zhabávanie majetku. Takže ja by som chcela, aby aj v súčasnosti sa venovala pozornosť um, takémuto typu majetku a teda e, prekonať e, minulosť. Hovorili sme o tom aj v kontakte Turecka dnes do obeda. Pokiaľ ide o Slovinsko, nájsť nejakú dohodu, neblokujme prístupový proces napríklad v Piránskom zálive. Rozdiel medzi Piránom a Porečom pre väčšinu Európanov je minimálny a že teda e, vody e, sú v podstate rovnaké medzi Piránom a Porečom. To nemôžeme pochopiť úplne, ak e, nepoznáme zblízka Slovinsko alebo Chorvátsko. A myslím si, že naozaj úprimne sme to povedali aj chorvátskym priateľom. Nájdite spolu spoločnú pôdu, odstráte prekážky. Keď sme 27. januára sa dozvedeli, že je to zablokované kvôli prístupu k moru, tak mnohí naozaj boli zaskočení, nerozumeli tejto situácii. Takže prosím, snažte sa tým zaoberať a dúfame, že aj s vašou pomocou sa podarí e, uzavrieť 13 ostávajúcich kapitol, aby bolo možné, aby ste sa naozaj stali čím skôr e, členom, aby ste boli aj v Európskom parlamente, pretože si naozaj myslím, že si to žela väčšina Európanov, aby Chorvátsko bolo ďalšou členskou krajinou. Merci. Gary Titley. Ďakujem, pán Titli. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za prezentáciu. Mám dve stručné otázky. Jednu ste šťastie zodpovedali. Keď sa hovorí o zlepšení, o zlepšení súdnictva, dôležitým elementom je kapacita, schopnosť súdnictva vybaviť všetky e, tie prípady. A Najväčšou prekážkou e, rovného zaobchádzania e, sú veľké zdržania. Hovorili ste o trestných činoch prepojených s mafiou, ale e, čo pokiaľ ide o obyčajných ľudí a činov súvisiacich s nimi, majú súri dostatočnú kapacitu aj v tejto oblasti? A po druhé, E, pokiaľ ide o programy ochrany e, svetkov, nič takéto som nezaznamenal. Hovoríte tu o boji proti organizovanému zločinu, ale tam je najväčším problémom získať e, svetkov, pretože tí sa boja o svoje životy. Takže ako to vyzerá s vašimi plánmi na ochranu svetkov? Ďakujem. Ďakujem, chcel by som sa spýtať na uh, otázku uh, tý, toho pohraničného uh, sporu. Pýtam sa teda, keď ste spomenuli eh, pomoc Európy, ako môžeme pomôcť my ako Európa? Eh, komisár navštívil Slovensko aj vašu krajinu približne pred dvomi eh, týždňami. Takisto sa hovorilo o vytvorení expertnej skupiny. Takže ako to vidíte v tejto oblasti riešenia tohto konkrétneho problému? Ďakujem. Now, I'll try to address all issues raised. Concerning... Uh... Ďakujem. Pokiaľ ide o tú spomínanú otázku uh, reštitúcii majetku, uh, teda pokiaľ ide o majetok konfiškovaný v rôznych obdobiach, toto je niečo, nad čom aktívne pracujeme. E, spochybňovala sa to jedna právna norma zo strany Ústavného súdu na to, aby sme zabezpečili, že majetok e, e, všetkých bez eh, ohľadu na to, aké má vlastníctvo, či patrí Chorvátom alebo nie. Eh, sa eh, teda rozhodol náš najvyšší správny súd, ale teraz čakáme na rozhodnutie ústavného súdu. A podľa tohto rozhodnutia potom uvidíme, či potrebujeme novú legislatívu. Takže teda pokiaľ ide o to rozhodnutie ústavného súdu týkajúce sa rovnosti všetkých v oblasti reštitúcií e, konfiškovaného majetku. Takže veci sa hýbu ďalej, ale momentálne musíme počkať na rozhodnutie ústavného súdu. Pokiaľ ide o e, problém, na ktorý e, ste poukázali v forme prístupu Slovenska k moru, chcel by som objasniť, že nie sú žiadne dôvody mať akékoľvek obavy týkajúce sa e, slovenského prístupu k moru. E, vychádzame z medzinárodného práva pri tomto a ide tu takisto aj o úsilie Chorvátska umožniť Slovensku e, plne prístup k moru. Netýka sa to iba slovinských lodí, týka sa to všetkých lodí, akýchkoľvek vlajok ktoré e, chcú ísť do slovinských prístavov. Takisto tu ide aj o prístup e, e, pre slovinské vojnové lode, ak by mali nejaké lode, ktoré prepravujú lietadla. tak by ta, sme takisto nemali problém umožniť tranzit cez chorvátske územie pre tieto lode. Problém je tu iný. Slovensko má záujem mať priamy kontakt s s, s Myslím si, že e, problém je tu iný. Tento prístav, o ktorý ide jeden z najväčších, Takže pokiaľ ide o prístup uh, Slovensku uh, túto, do, do, týchto, do týchto morí, chcel by som povedať, že naša vláda je uh, pripravená uh, dať všetky uh, požadované uh, zábezpeky a garancie, pokiaľ ide o prístup Slovenska, uh, ktorý uh, požadujú. A pokiaľ ide o pomoc zo strany Komisie Európskej únie, zo strany pána Achtisáriho, Patintéra alebo kohokoľvek iného. Určite by sme privítali akýkoľvek typ e, sprostredkovania e, za účelom toho, aby sme prekonali ťažkosti medzi oboma krajinami. Ale metóda rozhodovania e, v oblasti hraníc, e, tu nemôže ísť o politickú dohodu. E, tu by sme mali uplatňovať naozaj právo. Historicky e, tu boli vždy dve, e, dve možnosti, ako riešiť konflikty záujmov. Jedným je kompromis a druhý je dominácia. Kompromis znamená, že e, je tu nejaké politické rokovanie a, rok, a dominácia znamená, že ten, kto je väčší, silnejší alebo má viac spojencov, je ten, ktorý presadí svoju vôľu a bolo veľkým historickým e, prejav, e, prejavom, že keď krajiny nemôžu sa politicky dohodnúť na nejakej otázke, že táto otázka sa e, rieši právnou cestou na súdoch. Či už je to súd, na pol, ktorý vychádza z dohovoru OSN o moriach v Hamburgu, alebo či je to medzinárodný E, súd. E, na tom nezáleží. Toto sú ale vhodné inštitúcie, ktoré e, sú kompetentné rozdovať v takýchto kontroverznostiach. A išli by sme proti ústave, keby sme toto chceli riešiť inak politické rozhodnutie v takejto oblasti nie je možné. A preto eh, by sme chceli eh, požiadať o pomoc eh, sprostredkovateľov, mediátorov v tejto oblasti. Takže chceme naozaj presvedčiť Slovensko, že im umožníme prístup k voľnému moru a zároveň, že sa táto otázka vyrieši právnou cestou. To by vítalo Chorvátsko. A teraz pokiaľ ide o e, tú kapacitu chorvátskych súdov. Čo robíme je, že e, robíme všetko, čo v našich silách, aby sme zvýšili ich e, kapacitu a rýchlosť rozhodovania a zabezpečili, že e, budú rozhodovať rýchlo. Každoročne dosahujeme pokrok v tejto oblasti. V prípade teda jednotlivých konaní E, takže tieto trvajú kratšie a kratšie, rýchlejšie a rýchlejšie. Naše súdy rozhodujú. Venujeme sa tomuto problému viacerými spôsobmi. Jedným z nich je, že zavádzame legislatívu, ktorá zrýchluje konania a e, v tejto súvislosti sme zmenili všetky naše e, dôležité právne úpravy všetkého typu, teda až po správne úpravy. A už tieto zmeny prinášajú e, ovocie. Tie konania, ktoré bežia podľa e, týchto nových zákonov, trvajú kratšie než v minulosti. A pokiaľ ide o súdy a ich efektívnejšiu prácu, Pracujeme veľmi úzko s e, predsedami súdov, s najvyšším súdom a ja ako minister e, e, spravodlivosti teraz s nimi kooperujem a snažíme sa vypracovať osobitné akčné plány pre tie súdy, ktoré majú naozaj veľké zdržania a ktoré nedostatočne rýchlo rozhodujú Snažíme sa takisto eh, plánovať eh, vzdelávanie pre eh, predsedov súdov. Môžu to byť dobrí sudcovia, ale možno neriadia dobré tieto súdy, nemusia byť dobrí manažéri. Ako dodatočná pomoc by, eh, malo, eh, by mala slúžiť aj nová funkcia eh, manažéra súdu na súdoch, ktoré majú najväčšie problémy v tejto oblasti zdržaní. Pokiaľ ide o tie akčné plány za účelom zrýchlenia konaní, ak sa nám tu nepodarí docieliť úspech, alebo teda ak určité súdy teda nedocielia pokrok v tejto oblasti, tak to bude viesť k e, výmene na e, najvyšších postoch súdu a e, budeme sa snažiť nájsť efektívnejšieho manažéra pre daný súd. A potom k, tým, k tej poslednej otázke, program na ochranu svetkov. Máme takýto program, ale takisto aj ochranu svetkov posilňujeme novými krokmi aj zmerami v právnom systéme. Len v decembri sme zaviedli ochranu e, tak e, zvaných e, predpokladaných svetkov, ktorí nemajú momentálne E, statút, postavenie svetkov, ale možno ho budú mať v budúcnosti. Takže osobitná ochrana sa teraz rozširuje nielen na osoby, ktoré už e, majú postavenie svetka, ale aj na tie osoby, ktoré potenciálne by sa svetkami mohli stať na to, aby sme ich e, podporili v tom, aby sa eventuálne stali svetkami. A potom existuje aj program, ktorý má zjednodušiť postavenie svetka a nazýva sa to program na podporu svetkov. Eh, na viacerých eh, eh, súdoch máme takéto projekty a programy. Doteraz to bol pilotný projekt, ale chceme ho rozšíriť na všetky súdy. Čo chápeme pod týmto programom na podporu svetkov? keď e, máte nejakého svetka, ktorý prichádza do e, cudzieho prostredia súdu a niekam musí pricestovať na tento súd, je tam osobitná miestnosť e, s personálom, ktorý mu pomôže, aby sa uvoľnil, aby sa pripravil. Ide teda o psychologickú podporu svetka. A máme s tým veľmi dobré skúsenosti ovplyvní to e, konanie a jeho kvalitu. A pracujeme aj s UNDP, aj s určitými e, vládami, ktoré tento program e, podporujú. Máme už určitých profesionálov v tejto oblasti podpory svetkov, ale aj viacero e, dobrovoľníkov, študentov, e, práva a podobne, ktorí e, radi v tejto oblasti pomáhajú. Myslím, že to je všetko. Ďakujem. Šimonovič. Pán minister Šimonovič, ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu, za váš čas a vaše úprimné odpovede. Ako som už spomenul, máte našu plnú podporu. Želám vám všetko dobré, úspech, lebo si myslím, že je dôležité, e, e, aby tu, tento úspech bol pre e, Chorvátsko, ale aj pre všetky ostatné strany. Ďakujem ešte raz veľa šťastia. Now We will have short break and... Teraz máme krátku prestávku a stretneme sa opäť o e, pol piatej a budeme e, potrebovať aj elektronické kar- hlasovacie kartičky, lebo budeme hlasovať, takže o 16.30 sa tu opäť zídeme.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 the order except Turkey to become at last voting. Encouraged by Sir Robert. Som, mám podporu Sir Roberta a teda pristúpime k hlasovaniu. Poprosím o vašu pozornosť. Prosím, vložte svoje hlasovacie karty do hlasovacieho zariadenia a na úvod by som vás ešte chcel poprosiť, aby sme trošku pozmenili poradie pokiaľ ide o naše hlasovanie. To znamená, že začneme so správou St. Ivany, predstupový nástroj, potom Brazília, pani Kopa, potom e, absolutorium St. Ivani, potom e, dialog s občanmi a až na konci Turecko. Má niekto nejaké námietky? Turecko je vždy potešením. Dobre, takže turecké e, sladkosti nakoniec nikto nenamieta. Takže návrh stanoviska. kontrola plnenia rozpočtu nástroja predstupovej pomoci spravodajca, pán Ištván Šent Ivani. Máme iba dva pozmenujúce návrhy. Číslo 1. Takže prosím, dvihnite ruku, kto je za. Prijaté. Číslo 2 za. Prijaté hlasovanie takto pozmeneného návrhu stanoviska. Prosím, hlasujte elektronicky. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Výsledok je 57 za, 0 proti. Prijaté. Blahoželám pán spravodajca Šint Iváni. Jednomyselne. Teraz návrh správy, odporúčanie parlamentu Rady, strategické partnerstvo EU-Brazília. Spravodajkyňa je pani Kopa. Maria Eleny Kopa. Hlasujeme za sedmičku. Kto je za? Zamietnuté. Chcete si to overiť? Nie. Dobre. Takže číslo 8. Kto je za? Zamietnuté. Číslo 9 za. Prijaté. 10 za. Prijaté. Číslo 11 za. Prijaté. 12 za. Prijaté. 13 za prijaté. 3 za. Prijaté. 4 za. Prijaté. 5 za. Prijaté. 6 za. Proti prijaté. 1 za, prijaté. 2 za, prijaté. Teraz hlasujeme o stanovisku DV. Môžeme to spraviť unblock. 3, 4, 5. Tri, štyri, päť, unblock. Kto je za? Prijaté. 6. Zamietnuté. 7 za. Prijaté. 10 za. Prijaté. 11 za. Prijaté. A teraz elektronické hlasovanie o takto pozmenenom návrhu v správy. Prosím, hlasujte. Teraz hlasovanie končí. Výsledok 63 3. Hlasovalo 56 za, 3 proti. Prijaté, blahoželám. Teraz hlasujeme ďalej, e, teda nie o Turecku, ale opäť e, správa Šen Iváni. Zdá sa, že tu nie je, takže návrh stanoviska absolutórium za rok 2007, všeobecný rozpočet EÚ. Iba dva pozmenujúce návrhy za, prijaté. 2 za, proti. Overíme si číslo 2 elektronicky. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 26 eh, za, 31 proti, zamietnuté. A teraz elektronické hlasovanie o takto pozmenenom návrhu stanoviska. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Výsledok 60 za, jeden sa zdržal, eh, jeden proti. Blahoželám pán Šendidemány, prijatá. Mm, teraz aktívny dialog s občanmi o Európe. Pani Kučet je spravodajkyňa. Teraz číslo 1, kto je za, proti, zamietnuté, 3 za, prijaté, 2 za, prijaté, 5 rozdelené do troch častí. Prvá časť 5, eh, kto je za, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, zamietnuté. Tretia časť, kto je za, prijaté. Teraz eh, prechádzame k číslu 6, kto je za, prijaté. Kompromis číslo 1, kto je za, prijaté. Štyrka odpadá. Číslo 13, kto je za, prijaté. Číslo 8 za. Zamietnuté. 9, kto je za. Prijaté. Číslo 10, kto je za. Zamietnuté. Číslo 11 za. Prijaté. Číslo 12 za. Prijaté. A teda elektronické hlasovanie o takto pozmonenom návrhu stanoviska. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je otvorené. Ehm, končím hlasovanie. Výsledok je nasledovný. 64 za 0 proti. Blahoželám pani spravodajkyňa, teda pardon, 64 za 7 proti. Blahoželám pani Kučet. A teraz tie turecké sladkosti. E, ja som si to nechal ako dezert po fascinujúcej rozprave, takže teraz dlhé hlasovanie. Prosím, buďte skoncentrovaní na tieto pozmeňujúce návrhy, aby sme mohli skrátiť e, toto utrpenie. Nie pre Turecko, ale pre nás samotných, pretože ide o dlhú správu, vynikajúca správa pani Ojmen Ruiten. Je to dlhé, takže naozaj buďte pozorní, prosím, a ja sa to pokúsim sa čo najrychlejšie. 21 za, prijaté, 22 za, proti. Overíme si 22 elektronicky. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. Výsledok 12 za, 35 proti, zamietnuté. Číslo 23 za, proti, zamietnuté. 24 za, proti. Overíme si to elektronicky, prosím hlasujte. Končím hlasovanie. Výsledok 28 za, 42 proti, zamietnuté. Odsek 3, ústny pozmeňujúci návrh. Nemusíme to citovať, kto je za. Prijaté. 25 za. Odpadá, pardon. Číslo 26 za. Zamietnuté. 27 a 28 spolu. Kto je za? Zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za? Prijaté. 30 za. Zamietnuté. 31 za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 Takže 39 ešte raz za. Proti. Takže 39, prosím, elektronicky hlasujte. Končím hlasovanie. A pán predseda mal pravdu, zamietnuté. Kompromis 2 za. Prijaté. 41 za. Zamietnuté. 42 za. Ja navrhujem, aby sme boli za, ale na, e, vymeniť to na konci 14, takže 42 za, proti. My si to overíme elektronicky, nech sa páči, o 42. Hlasujte. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Teraz kompromis 3 za prijaté. 40, 45 za. Zamietnuté. 46 za. Zamietnuté. 48 za pardon, to už je pokryté kompromisom 3. Teraz 53 za zamietnuté. Kompromis 4 za prijaté. 60 za prijaté. Kompromis 5 za prijaté. 62 za prijaté. 63 v dvoch častiach. Prvá časť za zamietnuté, druhá časť za, prijaté, 64 za, zamietnuté, 65 za, prijaté, 66 za, zamietnuté, 67 za, zamietnuté, 68 za, zamietnuté, kompromis 6 za, prijaté, číslo 70 za, zamietnuté, 72 za, Pardon, to už je taktiež 74 za zamietnuté. 77 za zamietnuté, 78 za zamietnuté, kompromis 7 za prijaté, 80 za zamietnuté, 81 stiahnuté, 83 za zamietnuté. 84 za zamietnuté, 86 za zamietnuté, 87 za prijaté. Zdá sa, že si to potrebujeme overiť elektronicky. Prosím, hlasujte o 87. Končím hlasovanie. Výsledok je to zamietnuté. Predseda sa mýlil. Ale predseda má vždy pravdu. Prvé pravidlo, druhé pravidlo. Ak sa mýli, pozrite sa na pravidlo číslo 1. Ďakujem, pán Paska. Kompromis 8 za. Prijaté. 91 zamietnuté, 92 za, zamietnuté 93 za, zamietnuté 94, zamietnuté 95 za, prijaté. za, zamietnuté. 98 za, prijaté. 99 za, zamietnuté. 100. Nie. 100, 101, 102 spolu. Za. Zamietnuté. Kompromis 9. Za. Prijaté. 104. Nie. Mm, nech sa páči. Áno, nevideli ste ma. Bolo tam aj možné ústne, ústna zmena, ale možno, že za to vráti až na plenárnej schôdzi. Takže zatiaľ nie je ústny pozmenujúci návrh. Nie je možno aktualizácia, ktorá príde z výboru pre ženské záležitosti, ale to sa dnes neuskutočnilo, takže preto aktualizácia možno až na pléne. 107 za, zamietnuté. 108 za, prijaté. 109 za, zamietnuté. 110 za, proti. Overíme si to elektronicky. Číslo 110. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. A výsledok Jasne, nie, ako povedal pán Galer. 112 za. Pardon, 111 za. Zamietnuté. 112 za prijaté, 113 za. Je to stiahnuté? Nie. 113 za zamietnuté. 114 za zamietnuté. 115 už je pokryté. Kompromis 10 za. Prijaté. 120 za. Zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh. Odsek 27. Kto je za? Prijaté. 125 v dvoch častiach. Prvá časť za, prijaté, druhá časť za, proti. Overíme si. Druhá časť 125, prosím hlasujte. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pán Galer, myslím, že by ste mi mali viac pomáhať. 126 za, proti. Overíme si číslo 126. Prosím, prosím hlasujte. Pán Sala Franka, vaša skupina má tri osoby naviac. Zdá sa, že už je to v poriadku. Nebola tu žiadna, žiadny tesný rozdiel, ale žiadam všetkých koordinátorov, aby ste nepresiahli 100% účasť, 126 za. Teda, pardon, o tom sme chceli hlasovať elektronicky, takže opäť prosím, hlasujte 126. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 127 za, proti. Aj toto si overíme elektronicky. Prosím, hlasujte, končím hlasovanie. Je to opäť zamietnuté, 129 za, prijaté. 103 za, prijaté. Kompromis 11 za, ale nech sa páči, pán Lamzorf. Ähm, wir haben einen mündlichen Änderungsantrag. Máme ústnú pozmenujúcu poznámku ku kompromisu 11. Liberáli sú toho názoru, že sloboda zhromažďovania a demonstrovania by mala platiť e, celý rok, e, nie len 1. E, mája, ale nie len na jednom námestí v Istambule. Jednoducho vynechať tú vetu o Istambule a ukázať, že sloboda zhromažďovania ako taká je v popredí a preto by sme poprosili kolegov, aby podporili túto ústnu pozmeňujúcu poznámku. Myslím, že najlepším riešením by bolo o tom e, hlasovať v viacerých častiach, takže po without descendants a potom by všetci hlasovali podľa toho, ako budú chcieť. Takže budeme postupovať následovne, hovorí pán predseda. Najskôr budeme hlasovať o e, znení, kde vymážeme e, tom námestí v Istambule. Takže kto je za to? Ďakujem. A nemá už zmysel pokračovať, takže kompromis 11 prijatý bez tej vety. Ešte musíme hlasovať za tú vetu. Ale áno, pán Lásdo, máte pravdu. Dobre. Takže teraz budeme rozhodovať o tom, že či tam pridáme 1. mája na Taksim námestí, kto je za, kto je proti, prijaté. Demonstrácie sa budú konať 1. mája na námestí Taksim v Istambule. 134 za. Zamietnuté. Kompromis 12, dve časti. Prvá časť za. Pán Lambsdorff. Takže ehm, máme tu ústnu pozmeňujúcu poznámku ku kompromisu 12 takisto. E, odkazujeme sa na e, riadok úplne na konci, kde sa hovorí o uľahčení klímy pre e, rokovanie a chceme to zmeniť nasledovne. On Turkey to facilitate a suitable climate for negotiations by starting to withdraw Turkish forces. We believe Myslíme si, že toto je predpoklad pre rokovanie a že je to nere- nerealistické a to je skôr záver toho procesu. Spravodajca? Ako som už povedala, do obeda stiahnutie tureckých síl to neznamená, že všetko naraz bude musieť byť stiahnuté, takže podľa mňa môj kompromis pokrýva všetko, aj to, čo chce pán Lambsdorf, takže nevidím, prečo by sme mali meniť kompromis. Pán Svoboda. Takže budeme sa držať toho, čo povedala spravodajkyňa, takže ja budem hlasovať za ten kompromis tak, ako je teraz naformulovaný. Okay. So, so, so we vote for... Dobre, takže budeme hlasovať za znenie pôvodné číslo kompromis 12. Spravodajca je proti, takže nemôžeme súhlasiť s ústnym pozmenujúcim návrhom. Také je pravidlo. Áno, ale ak by som im mala ulahodiť, tak môžeme hlasovať za celé znenie a ak tam chcú niečo zmeniť, tak potom môžeme hlasovať neskôr a možno to bude zmenené. Dobre, takže máme naozaj zmierlivú náladu. Budeme hlasovať o prvej časti, tak ako to je navrhované, kto je za. Prijaté. Teraz kto je za to, aby starting to withdraw tam nahradilo pôvodné znenie, ale myslím, že si ponecháme pôvodné znenie. Teraz druhá časť kompromisu taktiež prijatá. 135 za. Nie, teraz musíte prejsť k pôvodnému oddelenému hlasovaniu. Tie štyri slobody. O štyroch slobodách sme ešte nehlasovali. My sme hlasovali o Alexisovom návrhu. Je tu oddelené hlasovanie a máže sa including the four fundamental freedoms. Ja som za kompromis, ale chcem, aby tento výraz bol vymazaný. To sme práve spravili, hovorí pani spravodajkyňa. Dobre, takže aby to bolo jasné. Zopakujeme si hlasovanie. Kompromis 12, prvá časť. Celý kompromis okrem including the four fundamental freedoms. Kto je za? Prijaté, ďakujem. Druhá časť. These words. Kto je za? Prijaté. 135 za. Zamietnuté. 135 je kompatibilná. Nie je to pokryté kompromisom 12, ale je to kompatibilné. Takže to bolo zamietnuté, 135, takže 139 za zamietnuté. 142 za zamietnuté. 143 za prijaté. 144 za zamietnuté. Áno, takže 145 za zamietnuté, 146 za prijaté, 147 za zamietnuté, 148 za pri, zamietnuté, 149 za. Áno. Pán predseda, ja by som chcel stiahnuť 149. Takže stiahujete? Takže si návrh Mladenova, Nikolsona. Takže stiahnutý návrh 150. Že nesťahuje. Mm, pán Nikolson nesťahuje, pán Mladenov no možno áno. Dobre, takže Takže ak obidvaja nesťahujú tento návrh, tak naďalej platí. Takže 149, kto je za? Proti. Zamietnuté. 150 za. Prijaté. 151 za. Zamietnuté. 153 za. Zamietnuté. 154 za, proti. Overíme si to elektronicky číslo 154. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 154 hovorí pán predseda v ďalšom jazyku. Zamietnuté. Nič to nemení na výsledku. Dobre, takže si to poznamenáme. 155 za zamietnuté. 156 za zamietnuté. 157 za proti. Overíme si číslo 157. Prosím, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie a je to zamietnuté tesne. 31 za, 33 proti. 158 za, zamietnuté. 159 za, zamietnuté. 160 už je pokryté, 161 stiahnutá, 162 za, proti. Uveríme si to elektronicky, prosím hlasujte. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 160 163 za zamietnuté 164 za zamietnuté 165 dve časti prvá časť za proti zamietnuté druhá časť za prijaté 166, dve časti, prvá časť za, prijaté, druhá časť za, zamietnuté. 167, nehlasujeme, 168 za, proti. Overíme si to. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. Výsledok. 35 za, 36 proti. Prešlo to jedným hlasom sedia čísla jednotlivých z politických skupín. Áno, zase, že je to v poriadku, nič tu nie je naviac. Prosím, vyberte si karty. Vložte ju znova. takže vložte kartu späť. Bolo to započítané. Takže je to v poriadku. 169 za, zamietnuté, 170 za, proti. Overíme si to číslo 170. Prosím, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Výsledok 44 proti, 23 za, zamietnuté, musíte lepšie zdvíhať ruku, 171 za, proti. Overíme si aj číslo 171, prosím, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Výsledok zamietnuté. Áno. Ďakujem, pán Galer. Číslo 172. Za. Zamietnuté. 173 za, zamietnuté. 174 za, zamietnuté. 175 za, zamietnuté. 176 za, zamietnuté. 177 za, prijaté. 178 za, prijaté. 180 zamietnuté. 181 za, prijaté. 182 za, zamietnuté. 183 za, zamietnuté. 184 za, zamietnuté 185 za, zamietnuté 187 za, zamietnuté 188 za, zamietnuté kompromis 13 za, prijaté, všetko pokryté, číslo 12 za, prijaté. Číslo 13 za, prijaté. 14 za, zamietnuté. 15 za, Petnáctka ostáva. 15 za. Zamietnuté. 16 za. Zamietnuté. 80 za. Proti. Overíme si číslo 18. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. A výsledok zamietnuté. Siedmými hlasmi. Ústny pozmenujúci návrh v vodnom ustanovení F. Prijaté. Číslo 19 za. Zamietnuté. Číslo 20 za. Proti Overíme si číslo 20 elektronicky. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 1 za. Zamietnuté. Elektronicky konečne hlasujeme o Turecku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Výsledok je pozitívny. 65 za, 4 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Blahoželám pani Ojmen Reuten, vynikajúca práca. Ale pani spravodajkyňa, nech sa páči, máte slovo. Áno, ja by som sa chcela poďakovať nielen všetkým mojim kolegom, ktorí e, pracovali, ale aj všetkým asistentom, ktorých mám nielen Eva, sekretariát e, výboru a e, ľudovej strany. Vďaka ním všetkým bolo možné dospieť po tých ťažkých týždňoch k tomuto výsledku. A ja dúfam, že to bude nový stimul pre Turecko. Je to spravodlivá správa, je úprimná, ale mm, treba vidieť výsledky. Takže ďakujem všetkým. Výbor ďakuje pani Ojmen Rujten a jej týmu a táto schôdza je odročená.